Mes chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme e, pokračovali v našej práci. Na popoludní sme naplánovali odľahčený program, pretože sme urobili do poludnia veľké pokroky a e, od 12. do 2. E, pokračovala v rámci diskusie koordinátorov diskusia jednak o návrhu rozpočtu na rok 2012, okrem toho e, rozpočte iných e, inštitúcií s tým, že sme prihliadali na veľmi podnetné dopoludnejšie diskusie ako aj na úvahy komisie. A uvažovali sme o rozpočte pre komisiu. Teraz dám slovo Franceske Balzani, ktorá nám e, niečo povie o záveroch, ktoré odvodila z toho, čo sa povedalo dnes e, do poludnia na schôdzi koordinátorov a potom E, na tomto základe môžu dostať slovo kolegovia, ktorí sa prihlasia a pokiaľ by neboli otvorené ďalšie témy, tak by sme mohli ukončiť e, naše rokovanie. A, takže uvidíme, či príde spravodajca, lebo ešte by mohol prísť spravodajca na ďalšiu otázku, to je finančný rámec, ale e, budeme až v pondelok hlasovať o finančnom nariadení. Francesca, nech sa páči. Grazie, presidente. Come eh, lei ha introdotto, abbiamo avuto una lunga discussione durante il... Ďakujem vám, predseda, ako ste uvidli. Počas eh, zasadnutia koordinátorov sa konala dlhá diskusia. Zostali ešte tri otvorené otázky. prvom rade, vzhľadom na to, že ide o dôležité dôsledky pre náš rozpočet, si treba uvedomiť, akým spôsobom sa nastavia vzťahy medzi ITERom a našim rozpočtovým postupom. Môj názor, ktorý do veľkej miery podporili aj koordinátori, je, že by sme mali klásť veľký dôraz na prioritu E, máme e, jedno, je treba e, stanoviť jednoznačné termíny na rok 2012 a treba zabrániť prípadným komplikáciám v súvislosti s chulostivou otázkou ITER. Ide zároveň aj o politickú otázku. A keby sme znížili finančné prostriedky pre ITER v našom rozpočte, tak by hrozilo riziko, že úsilie v oblasti, v oblasti priorit stratégie 2020 alebo že výskum to všetko by mohlo výsť na vnivoč, nakoľko tu hovoríme o rôznych číslach. 750 miliónov to je suma, ktorá je potrebná na ITER a možno, že niekoľko desiatok či 100 miliónov máme na iných, v iných rozpočtových riadkov, riadkoch. Vzhľadom na to, že ITER je veľmi dôležitý projekt, tak e, forma a vecný obsah sa často prelínajú. V tomto prípade je zrejme, že tu nastanú finančné dôsledky na rozpočet roku 2012 a keby sme sa snažili nejako túto uh, oblasť e, penalizovať, tak by nastalo riziko e, dosť veľké. E, ako som už povedala, povedala, ide o finančné prostriedky vo veľkej výške. Tých 750 miliónov to je niečo, čo v konečnej fáze bude najviditeľnejším prejavom nášho úsilia na rok 2012. Toto bol taký všeobecný úvod. Ďalej. Uh, je potrebné vyvinúť všestranné politické úsilie s cieľom rozhodnúť o financovaní o ITER oddelenie až potom, ako bude prijaté rozhodnutie o rozpočte, čo je pre celkovú stabilitu veľmi dôležité. Okrem toho tu máme dva okruhy, je to 1A a 4. E, boli tu e, predložené rôzne pozmeňujúce návrhy od výborov a skupín. Vyzerá to pomerne negatívne. V 1A máme negatívnu maržu 350 e, miliónov, keby sme zobrali do vahy všetky Pozmeňujúce návrhy v prípade okruhu 4 by to bolo až nejakých 600, prepačte, vo finále teda by to bolo okolo 500 miliónov. Je potrebné rozhodnúť sa pre priority, hlavne v týchto dvoch okruhoch. Okruh číslo 4 je veľmi dôležitý, lebo EPP tu e, predkladá negatívnu maržu vo výške 153 miliónov. Takže ak chceme zobrať eh, do váhy návrhy komisie, ako je financovanie stredomoria a tak ďalej, tak dostáva k tejto negatívnej marže. A keby sme tam pridali niečo ďalšie na financovanie ďalších priorít, tak sa situácia môže len zhoršiť. A ako som povedala, v okruhu číslo 4 je už teraz situácia veľmi zložitá. A len v prípade, že sa budeme snažiť rešpektovať to, čo bolo ohlásené v rámci trialógu a teda uh, financovanie stredomorských krajín a podobne. A keď sa budeme snažiť financovať e, položku pre Palestínu, mohli by nastať veľké ťažkosti. Ďalej tu nastupuje strategická otázka platieb, e, ktorá má zásadný význam je nevyhnutné správne nastaviť všetky zaviazané prostriedky, lebo v opačnom prípade nebudeme môcť e, vykonávať platby. Pokiaľ ide o platby, tieto boli odhlasované v rámci mandátu trialogu je to tzv. koncept B minimum a musíme byť v súlade s týmto stanoviskom, musíme prihliadnúť na platby zo strany komisie, ale máme tu aj ďalšie okruhy, ktoré e, rovnako dôležité, ako je napríklad okruh 1B. E, myslím si, že hoci platby budú veľmi citlivou otázkou v rámci rokovaní, treba vychádzať e, z výsledkov hlasovania o mandáte. To sú scenáre, ktoré sú pochopiteľne len na úrovni pracovných hypotéz. Predložené pozmenujúce návrhy poslancami, výbormi a frakciami sú rozhodne dobrým základom na snahu nájsť e, vyvážené riešenia pre jednotlivé okruhy, počnúť s tými, ktoré sú najcitlivejšie. E, ja e, skutočne dúfam, že členovia tohto výboru predložia návrhy, ktoré nám umožnia e, vyhnúť sa tejto výzve a nájsť rovnováhu medzi týmito prísne vymedzenými rozpetiami a na druhej strane vyslať jasný signál podpory vytýčeným prioritám. Ako som už povedala, často nejde o priority, ktoré by e, boli založené len na niečom nie celkom reálnom, ale vychádzajú zo stratégie 2020. Giovanni Lavia. Prezidente, eh, mi sembra chiara dall'esposizione che ha fatto la relatrice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Z toho, čo povedala spravodajkyňa, môžem povedať, že e, som jej veľmi vďačný za to, že tento návrh pripravila tak dôsledne. Z jej vyjadrenia usudzujem, že niektoré okruhy sa budú musieť prejednávať osobitne. Hovorila o financovaní projektu ITER. Súhlasíme, že toho nemôžeme prejednávať spoločne s rozpočtom ako takým. pretože vnímanie rozpočtu a navrhnuté škrty to súvisí s otázkou uzavretia ročnej bilancie napríklad v plnospodárstve a to by úplne menilo uzavretú dohodu. Súhlasím, že o tomto projekte treba naďalej uvažovať, ale je zjavné, že budeme musieť nájsť riešenie niekde inde okruhu 1a však myslím, že je aj ďalšia téma, o ktorej by sme mali hovoriť. Je to priorita, ktorú sme presadzovali veľmi intenzívne tu v parlamente. Ide o opätovné spustenie a oživenie európskeho hospodárstva a taktiež podpora našej konkurenceschopnosti. Vzhľadom na to si nemyslím, že by sme mali prijať škrty v 7. rámcovom programe pre výskum. Mali by sme byť neoblomní, mali by sme presne stanoviť, ktoré rozpočtové položky sa môžu krátiť a ktoré nie. Týmto sa dostávame k problému, o ktorom hovorila aj spravodajkyňa a ktorý súvisí s tou veľmi malou maržou, ktorú máme v tomto okruhu. Musíme teda postupovať eh, veľmi obozretne. Musíme veľmi opatrne eh, stanoviť priority, do ktorých chceme investovať, ale zároveň musíme k tomu pristupovať veľmi realisticky v časoch krízy. To znamená, že sa musíme snažiť vmestiť do rámca, ktorý je v súlade s celkovým finančným rámcom. Budeme teda musieť o tomto ešte zrejme rokovať v budúcnosti. Totiž všetko, čo prichádza z výborov a z vo forme pozmeňovacích návrhov, by nás posunulo o mnoho vyššie nad to stanovené maximum, ktoré je platné pre tento okruh. A preto to podľa mňa nebude možné uskutočniť. Ďalšia téma úzko súvisí s okruhom 4. Už v minulosti sme prekročili strop výdavkov v okruhu 4 a museli sme využiť nástroj flexibility. Je to okruh, v ktorom už návrh komisie bol relatívne vysoký a keď sa pozrieme na to, eh, čo hovoria k okruhu 4 e, ostatné výbory. Už to naznačuje, že e, sa budeme musieť posunúť vysoko nad e, stanovený e, strop. Na základe stanoviska výboru DVA FED e, sa budeme musieť sústrediť iba na tie hlavné priority. Priorita, e, ktorá súvisí s regionom Stredomoria, sa už objavuje aj v tom opravnom liste. Ostatné priority, ktoré si stanovili jednotlivé výbory, budeme taktiež musieť zakomponovať. Myslím preto, že nastal čas zamyslieť sa nad týmto všetkým. Aj otázka platieb je dôležitá, ale aj náročná zároveň pre členské štáty, pre radu. Nepochybne sa rada bude venovať predovšetkým platbám v procese zmierovania. Keď sa však pozrieme napríklad na okruh 1b, kde e, sa očakáva uzavierka existujúcich programov. E, tam potrebujeme platobné rozpočtové prostriedky dostatočne vysoké na to, aby sa to podarilo uzavrieť. Myslím si, že škrty v niektorých obsahových položkách, ktoré, o ktoré žiadajú niektoré výbory, budú nevyhnutné. Sú tu aj ďalšie priority. Rád by som zvoraznil, že napríklad v okruhu 2 je viacero priorít, eh, na ktorých záleží mnohým politickým skupinám. Predložili v tomto zmysle aj eh, pozmeňovacie návrhy. Čo sa týka napríklad pomoci chudobným, vieme, že je tu problém s právnym základom, ale zmierovacie konanie by malo byť eh, vhodnou príležitosťou volať po aktualizácii a tým dosiahnuť zmenu. Nesmieme pripustiť, aby v časoch krízy, keď čoraz viac ľudí potrebuje pomoc v Európe, aby sme škrtali práve v pomoci chudobným. Musí to byť súčasťou našich priorít. Pán Godmanis. It is mic microphone, yeah. Mm -hmm. uh, may, may, I, may I ask your attention for, for uh, three dovolíte, kolegovia, rád by som prednesol tri pripomienky. Dve také kratšie a tá tretia bude trošku dlhšia. Poprvé, postoj rady k 7. rámcovom programu pre výskum. Komisia má v pláne celkové platby eh, vo výške 13 a záväzky vo výške 17 teda ten náraz je dosť výrazný a rada znížila platby na 7,5 a záväzky na 6,7 teda zhruba o polovicu to škrtli. Hovoril som s kolegami, ktorí sú v kontakte s regionálnym riaditeľstvom pre výskum a údajne nejde o znižovanie cieľov Pán Levandovský sa prečo som vyjadril, že je tu problém s týmto programom, pretože nie sú konkrétne výsledky a preto nemá význam stanovovať také vysoké percento rastu a nárastu financovania. Ale musíme preskúmať, či to je naozaj pravda alebo nie, pretože generál pre výskum tvrdí, že to nie je celkom pravda. Sú to teda dva protirečivé výroky. Po druhé, v prípade polospodárstva nie je celkom oprávnený, to je skôr o polovicu. Priame platby eh, vzrástli o 3% v hospodárstve. Teraz sme v závere procesu eh, postupného zavádzania. Nové krajiny majú väčšie sumy, ktoré dostávajú. Teraz rada to znižila o polovicu. Je to o niečo viac ako 500 miliónov. Prečo? A kam sa stratila táto rezerva z pravidla? na poslednú chvíľu e, sa snažia podporiť e, tieto programy. Nevieme však, e, kam presne sa tieto peniaze plánujú vložiť. Ale tretia otázka je dosť rozsiahlejšia. Mám najposlednejšie údaje z 13. septembra, čo sa týka absorpcie peniazy z politiky súdržnosti vo všetkých 27 členských štátoch. Tieto údaje teda majú iba zhruba týždeň. A keď sa pozrieme na návrh peniazy z politiky súdržnosti, vidíme dve rôzne veci. Poprvé, dokonca aj komisia, nielen rada, má v pláne škrtať platby, a to dosť výrazne, tento rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom a ide im o jedno minus 3 platieb tento rok porovne porovnaní s minulým rokom pre regionálny rozvoj v politike súdržnosti a v jej fondoch, teda v kohezných fondoch. To znamená, že tie krajiny, ktoré majú nárok a ktoré majú prijímať tieto peniaze, sú to väčšinou staré členské štáty, pretože nové členské štáty a spracujú skôr na princípe konvergencie Komisia sa domnieva, že tieto krajiny nie sú schopné absorbovať e, tú potrebnú sumu tento rok. Okrem toho, rada ešte doplnila tieto škrty a škrtli ešte e, viac ako komisia. Škrtli to zhruba o miliardu. Ak plán bol platby plus 6,7%, oni vlastne to škrtli o 3%. Problém je v tom, e, že nevieme, či implementácia je taká zlá. Keď sa pozrieme na konkrétne čísla implementácie rozpočtu zo so 14. júna, teda zhruba pred dvoma, respektíve troma mesiacmi, polovica tohto roka naznačuje, že po Fonde regionálneho rozvoja, prepačte, v prípade sociálneho fondu sa ukazuje, že dimenzia regionálnej konkurenceschopnosti sa naplňa iba do výšky 14 ale dimenzia konvergencie e, na úrovni 44 teda sociálny fond a údaje za neho naznačujú, že v prvej polovici tohto roka tie krajiny, ktoré pracujú zo sociálneho fondu v dimenzii regionálneho rozvoja, nefungujú dobre a preto komisia usudzuje, že na budúci rok to nedoženú. Aspoň takto to vyzerá, pretože minulý rok e, bol vývoj podobný. Tá absorpcia bola iba 13 k tomu istému dňu, 13. júnu. Otázka však súvisí s Fondom regionálneho rozvoja. Tam je to totiž iné. Tam je konvergencia 37 37-percentné plnenie a regionálny rozvoj je 31 Ten rozdiel je teda veľmi malý a preto, keď znížime a teda rada zníži toto financovanie o 1 miliardu z tejto pomoci eh, na regionálnu konkurenceschopnosť, neviem presne z čoho rada vychádza v tomto svojom návrhu. A posledná vec. Pri pohľade na tieto čísla viem, že budú ďalšie návrhy, ale nebudem sa im teraz venovať podrobne. Ostáva ešte jedna otázka. Keď analizujeme rozdiely medzi krajinami dnes, čo sa týka absorpcie týchto peniazí, vidíme, že rozdiely sú ešte stále dosť značné. V prípade regionálneho fondu 3,5, teda tá najlepšia krajina je viac ako trojnásobne lepšia ako tá najhoršia. Žiaľ, 41% je pod priemerom a keď rozdelíme túto skupinu na staré a nové členské štáty, vidíme zhruba rovnaké problémy. Niektoré nové členské štáty sú poklad horšie ako tie najlepšie a spomedzi starých členských štátov, teda tej 15 tam je ten rozdiel trojnásobný. Teda otázka znie. Keď vieme o tomto probléme s absorpciou, je vhodné naozaj stanovovať takéto jednotné kritéria pre všetkých? pretože vidíme, že aj spomedzi nových, aj pomedzi starých členských štátov sú takí, ktorým sa darí lepšie a sú takí, ktorým sa darí horšie. Podľa mňa nie je správne rozdielovať tieto krajiny iba na základe toho, e, keď neplnia programy, e, že sa škrtne financovanie, pretože nie sú schopné absorbovať. Ja pôsobím aj vo výbore pre regionálny rozvoj. Stretol som sa s e, zástupcami generálneho riaditeľstva pre regionálny rozvoj. Tí tvrdia, že vedia o problémoch, že na tom pracujú a že je to spôsobené iba krízou. Tento systém je však systém spolufinancovania a ja si dovolím vysloviť pochybnosti, respektíve požiadať o ďalšie informácie, či naozaj v tejto chvíli je nevyhnutné robiť takéto opatrenie. Respektíve, či by nebolo lepšie škrtnúť financovanie u tých, ktorým sa darí až príliš dobre a nechať súčasnú úroveň tým, ktorí sa nedarí až tak dobre. Ďakujem, vážený kolega, a ďakujem za vašu veľmi práci, precíznu prácu, ktorú vykonávate pri kontrole absorpčných kapacít, najmä pokiaľ ide o fonde súdržnosti. Samozrejme, tento má zásadný význam. A Jensen, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani Balcány za vynikajúcu prácu. Tiež sme sa dohodli, že ITER by mal byť mimo diskusí na úvod, no a je to dôležitá otázka, ktorá bude mať veľký vplyv na rozpočet roku 2012. Naša skupina projekt ITER podporuje. Chceme, aby bol zrealizovaný, avšak nie na úkor 7 rámcového programu pre e, výskum. Takže treba nájsť riešenie mimo rámca rozpočtových rokovaní. Dúfame, že sa nájdú nejaké prostriedky v rámci polnohospodárstva, ktoré sa budú dať previesť. No a čo sa týka iných oblastí, 1a, naša skupina predložila viaceré pozmejúce návrhy, ktoré ešte prekračujú rámec návrhu rozpočtu. To sa týka hlavne agentúr v oblasti e, finančného sektora alebo pre finančný sektor a my sme presvedčení o tom, že je to potrebné. Týka sa to tiež niektorých e, rozpočtových e, alebo výskumných riadkov, ktoré nie sú dobre implementované. Samozrejme existuje také, čo sú veľmi dobre implementované a týka sa to aj energetiky. To je pre nás veľká priorita. A ak to bude znamenať, že budeme musieť prekročiť e, strop, tak nech sa páči. E, v okruhu 4 máme veľké priority, hlavne čo sa týka dobrého riešenia pre Palestínu. Takže, ako už bolo napísané v návrhu komisie, oni museli využiť nástroj flexibility a myslím, že to budeme musieť urobiť aj my. No, k polnohospodárskému rozpočtu rada vo svojej nekonečnej múdrosti škrtla clearing účtov, neviem prečo, budem nám to musieť vysvetliť, možno preto, že majú jedno číslo a len jedno číslo na pamäti a totiž číslo pred platby a oni nevedia, ako urobiť skutočné škrty, pretože je náročné dosiahnuť to číslo, ktoré eh, majú na mysli. Ale ak chcú krátiť rozpočet pre polnohospodárstvo, musí to byť trochu inteligentnejšie a to bude náročné s súčasným, v súčasnom stave kvôli tej jednotnej platbe je náročné pracovať jednotnú indika, jednotného ukazovať, jednotný ukazovateľ potreb budú na schádzajúcich rokoch. Samozrejme sú tu ešte finančné prostriedky, ktoré hovorí pán Lavia pre o, ľudí v hmotnej núzi. Už to nie je legálne no a ja si nemyslím, že Európska únia to spraví a chápem, že sa príjme pre ďalší rozpočtový rámec, niečo podobný. No a my už nemáme toľko napríklad hovacieho mesa ako v minulosti. Takže situácia sa zmenila a to samozrejme znamená, že je k dispozícii na to aj menej finančných prostriedkov. Pán Godmanis hovoril o implementácii a absorpcii v rámci okruhu 1b. Vidíme tam tiež e, krátenie, ktoré plánuje rada, pretože chcú dosiahnuť určitú, určité číslo pre platby pani Balcány. Povedala, že naša dohoda na zdení pred leta väčšina parlamentu povedala, že by sme mali, že by sme nemali a príjma takéto škrty. Avšak ja musím povedať, že naša skupina povedala niečo iné. My chceme, aby nábytok z minulého roka bol využitý tak, aby sme mali nižší nárast mohli zaznamenať. Ale nemôžeme využiť nadbytok z minulého roka, ale a pýtame sa, či by sme nemohli využiť nadbytok z budúceho roka, pretože nadbytok je vždy a zdá sa, že nikdy neminieme všetky finančné prostriedky, ktoré sú tam odložené bokom, hlavne čo sa týka štrukturálnych fondov. No a to by som teda navrhol na zváženie. A to kvôli tomu, že by sme nechceli, aby niektoré krajiny nedostali peniaze, ktoré si zasluhujú. Ale ak sa jeden projekt ukončí, tak eh, máte právo na platbu a ak eh, v rozpočte nie sú peniaze, a tak rada musí nájsť nové prostriedky. No a to len ukazuje, aký hlúpy je prístup rady, ktorá sa zameriava len na to jedno číslo. Ale ak to je jediná vec, ktorú chcú, tak myslím, že by sa dalo povedať, že nech sa páči, ale nie na úkor výskumu, nie na úkor programov, ktoré sú pre nás také dôležité, ak chcú krátenie, tak nemôžu krátiť tie prostriedky, na ktoré majú krajiny nárok. Myslím, že v rámci našich priorít musíme postupovať prísne pre dosahovanie cieľov 2020. Ďakujem pekne, pán Mulder. Ďakujem. Vyzerá to tak, ako keby sa vyjadrovali len liberáli. Ja by som chcel dodať pár vecí k tomu, čo povedali moje kolegovia. Už poprvé, navýšenie platieb. U nás doma sa hovorí o tom, že to je zodpovednosť Európskeho parlamentu a komisie tiež, že oni zvažujú navýšenie o viac eh, percent, keď Holandsko a ostatné časti musia krátiť rozpočet v všetkých položkách. Nož, nie, musíte povedať, že to je eh, využitie starších záväzkov, ktoré členské štáty schválili. Myslím, že treba pokračovať ďalej. Je nepripustné, aby Európska únia neplnila eh, svoje záväzky, neplatila svojim dodávateľom. A takýto mám názor na rozpočet No a čo sa týka záväzkov, myslím, že jedna, jedna z, z, z slabín je, že máme RAL vo výške 2 miliardy a niektorí ľudia hovoria, že dnes to je 250 miliard eur. A ja to chcem povedať jasne, aj keď je to právne nevyhnutné, je náročné vysvetliť, že potrebujeme navýšiť záväzky, pričom existuje RAL, štvornásobku výročného rozpočtu, ročného rozpočtu štrukturálnych fondov. Tak no a preto ani Jansen a ja sme 10% záväzkov dali, umiestnili do rezervy. To však neznamená, že nechceme splniť naše záväzky, nechceme ich mať v rezerve a chceme jasnú analýzu toho, ako je možné, že tieto RAL sú také vysoké. A komisia nám musí poskytnúť eh, čísla, čísla o tom, aká je situácia, aké e, sú dopady práva M plus 2, M plus 3, kde je tu skutočne ten problém. Myslím, že to by bol dobrý znak všeobecnej verejnosti, že skutočne sa vážne zaoberáme našimi záväzkami a budúci rok by sme mohli e, zvýšiť rozpočet alebo niečo zmeniť, ale treba sa momentálne zaoberať výdavkami, pretože máme problémy vysvetliť, vysvetliť verejnosti, že máme veľkú čiastku, ktorú nemôžeme minúť. Ďakujem pekne. Teraz pán Von. Ďakujem pekne, predseda. Myslím, že poprvé si treba uvedomiť, že tieto rokovania budú skutočne veľmi náročné. Vieme, že rada e, sa dohodla na navýšenie 2,02%. Niektoré členské štáty nechceli ísť dokonca ani tak ďaleko. Vieme, že niektoré členské, existujú členské štáty, ktoré to chcú proti tomu bojovať a využívajú to na vlastné politické účely doma, aby bojovali proti tomu proti Európskom parlamentu. Rovnako si myslím, že Európska rada Mm. sleduje ten off-book návrh komisie, no a niektoré členské štáty na to hovoria, že vydajú návrh a navýšenie a nie je to 5%, ale 10% práve kvôli tomu to návrhu komisie. Takže to bude cieľ prehľadu. Myslím, ale že nemali by sme byť pri... by sme mali byť ambiciózni a mali by sme byť ambiciózni čo sa týka všetkých rozpočtových eh, riadkov a položiek eh, na podporu rastu a zamestnanosti v rámci EÚ, štruktúrálne fondy, výskum a vývoj a tak ďalej. Myslím, že všetky sú veľmi dôležité a preto podporujem stratégiu spravodajcu, aby sme našli také riešenie ako v rámci 1A, pretože tie prispievajú k zamestnanosti podpore výskumu a vývoja. A potom tiež jedna b máme iný názor ako kolegovia liberáli, máme koheznú politiku a štrukturálne fondy, no a v niektorých okruhoch môžu byť, alebo v niektorých môž, otázkach môžu byť problémy s implementáciou keď sa blíži koniec programu, tak peniaze sú alokované a miniajú sa. Napríklad vo Walese približne 80 štruktúrnych fondov je už alokovaných, no a niektoré z fondov alebo z projektov sú už uzavrené, no a preto treba sa dvoja platby. A ak chceme šetriť, tak to treba robiť niekde inde a nie v tých položkách, ktoré prispievajú k rastu a zamestnanosti. No a ďalej ITER treba chrániť rámcový program pre výskum a ten 7. rámcový program nie je predmetom rokovaní, ale sme ochotní, kon- ochotní rokovať, ako vyplniť to prázdne miesto, aby ITER bol v budúcnosti realizovaný. A teraz pár slov k flexibilite. Kolegovia si iste spomínajú, že minulý rok sme hovorili s radou o naraste flexibility v rozpočte. My sme sa sústredili na rezervu, ale sú aj rôzne iné nástroje flexibility ako vlastný nástroj flexibility ja myslím, že treba sa zaoberať tým, treba argumentovať za oveľa vyšší nástroj flexibility. A možno zistíme, že aj keď rada nesúhlasila s niektorými prvkami flexibility, možno by bola ochotnejšia zaobrať sa týmto nástrojom flexibility. Takže Mali by sme ísť, mali by sme ísť touto cestou, myslím. Ďakujem pekne, kolega. Joran Ferm. Ďakujem, predseda. E, ďakujem, veľmi ďakujem spravodajcovi. Myslím si, že, predniesol dob- že predniesla dobrý a zaujímavý e, návrh. Ide o to, že obsahuje viacero možností a nie iba jednu líniu. A my ako výbor sa musíme rozhodnúť, ktorým smerom sa vydáme. V zásade e, sme urobili podobnú analýzu, hoci medzi skupinami sú isté rozdiely, nie sú veľmi veľké. My všetci chceme, aby sa použil selektívny konštruktívny postoj, nechceme e, paušálne všetko zvyšovať, nechceme e, revidovať e, rámcový nástroj tam, kde to nie je potrebné. Všetci máme rovnaké priority a sme si navzájom pomerne blízko. Kde je ten rozdiel, to je miera ambicioznosti. Či by sme sa mali rozhodnúť pre opatrnejší prístup, ktorý navrhuje spravodajkyňa, alebo pre ambicioznejší, tak v okruhu 1a aj 4 ale samozrejme môžu tu byť isté rozdiely v rozpočtových položkách, e, keď ide o rozdiely v prioritách, dokonca aj v tých hlavných, napríklad výskum, celoživotné vzdelávanie, susedská politika Palestína. To všetko je rovnaké pre všetky skupiny. Čiže ako som povedal, nie sme od seba príliš ďaleko a čo teda navrhujem? Navrhujem, aby sme sa rozhodli pre eh, eh, ambicioznejšie možnosti tak okruhu 1A aj 4, lebo je to politická vec. Je potrebné, aby sme dnes vytvorili dodatočné platby, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť a politiku zamestnanosti. Toto je pre európsku ekonomiku mimoriadne dôležité a musíme dokázať, že európsky rozpočet je dôležitý pre občanov Európy a preto je treba, aby sme boli ambiciozni. Ide o investície do budúcnosti, do hospodárstva, do rastu a zamestnanosti. A to je hlavný dôvod. A to isté platí aj o dôležitosti E, susedskej politiky a e, Palestíne v okruhu 4. Ale musíme byť zároveň praktickí. Ak totiž začneme od menej ambicióznych možností, je to riziko, že skončíme s ničím. Ale ak začneme ambicioznejšou možnosťou, tak je šanca, že tu niečo zostane e, v závislosti od e, taktík vyjednávania, ktoré budeme používať. Preto som za ambicioznejší prístup k okruhu 1A aj 4. A pokiaľ ide o ITER, to sme si viac menej zajedno, pokiaľ ide o stratégiu. Mám však otázku na komisiu a možno aj na spravodajkyňu. Vieme, že táto platba e, má pre členské štáty veľký význam. Je to citlivá otázka a ako chce komisia, e, ako sa má riešiť návrh komisie, aby platby z viacerých štrukturálnych krajín pre e, najzraniteľšie krajiny by sa mali po posunúť e, a e, pán Páros z komisie navrhuje, aby sme e, platby vo výške takmer 3 miliardy eur presunuli na rok 2012 z e, regionálneho fondu, sociálneho fondu, e, fondu pre regionálny rozvoj a dokonca aj z fondu pre rybolov. Ako to vysvetliť? Ako to riešiť? Samozrejme, ak a toto samozrejme je najvyššie k tým platbám, ktoré sú už navrhnuté v návrhu rozpočtu. A e, máme tu takmer 3, bilia, 3 miliardy dodatočných platieb, čo je o 2,5 viac. To je politicky citlivá otázka a veľmi, veľmi by ma zaujímalo, čo k tomu môže povedať komisia, pretože je to dôležité z hľadiska vytvorenia celkového obrazu. Ďakujem. Môže komisia túto otázku zodpovedať okamžite. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o vplyv návrhu komisie. Komisia navrhuje, aby sa zvyšila miera spolufinancovania. Toto je obsah nášho návrhu. E, tento návrh predpokladá dobrovoľný prístup zo strany členských štátov, od ktorých závisí, ako posúdia e, možnosti a rozhodnú, či e, využijú takúto možnosť a preto Maximálny účinok na platby by sa pohyboval v rozpeti 2,6 miliardy na rok 2012, ale to závisí od žiadosti. Komisia sa na teraz domnieva, že nie je vhodný čas na to, aby sa žiadali dodatočné platby a E, takisto tu existuje zhoda názorov e, a to ktorá bola vyjadrená prostredstvom spoločného vyhlásenia o platbách, predovšetkým pre okruh 1b, na základe ktorého, pokiaľ ide o potrebu ďalších platieb, tak je tu možnosť požiadať o opravný rozpočet a zvýšenie platobných e, rozpočtových prostriedkov. Takže e, duch takéhoto spoločného vyhlásenia je teraz podrobený skúške a uvidíme, ako to dopadne v roku 2011. A pokiaľ ide o to plnenie, e, tak v oblasti výskumu, ako aj politiky súdržnosti, toto prebieha podľa plánu a komisia v súčasnosti zvažuje žiadosti o platby, ktoré e, prekračujú hranice medzi e, rozpočtovými položkami. Vychádzame z e, návrhov na prispôsobovanie a komisia posúdi, či, či dostupné rozpočtové prostriedky na rok 2011 sú dostatočné alebo nie. V prvom rade toto spoločné vyhlásenie a spoločné vyhlásenia neboli doteraz veľmi úspešné a mňa neuistujú, ne, neuistujú o tom, že toto je spôsob, ako zabezpečiť potrebné platby. Myslím si, že je to skôr slabý nástroj, ale ak chceme zabezpečiť 2,5 až 3 miliardy e, dodatočných platieb, e, toto je veľmi dôležitá politická otázka, pretože tu ide o dodatočné platby pre krajiny ako je Taliansko, Portugalsko a tak ďalej, ale e, komisia e, musí nájsť tieto platby niekde. Ja mám pocit, že e, ešte je to pomerne slabé, ale je veľmi dôležité, aby sme našli riešenie. Ďakujem, ja by som chcel ešte pridať ďalší otáznik. To je jedna vec, že sa urýchlia platby, ale E, pokiaľ e, sa e, podarí, aby na základe týchto platieb sa zvýšila kúpna sila v poriadku. Ak nie, tak to môžeme všetko zastaviť. Ja si myslím, že naša schopnosť veľmi presne riadiť využívanie finančných prostriedkov je veľmi dôležitá. To znamená, že Goran má pravdu, keď zdôrazňuje, že E, e, tie veci, ktoré zdôrazňuje, nás veľmi zaujal návrh, ktorý urobil pán predseda Barozo, ale ak chceme, aby sa skutočne aj realizoval tento návrh v praxi, je potrebné, aby sa sekurizoval, to znamená, že e, pokiaľ ide o ten spoločný list, ktorý sme dostali minulý rok, ten nás až tak veľmi nenadchol, takže treba robiť niečo iné. Pán Podmanis? My sme hovorili s komisárom Hánom a kolegovia z Grécka z iných krajín položili práve túto otázku komisárovi Hánovi, ktorý má na starosti regionálny rozvoj. E, pýtali sa ho, či by bolo možné aj bez spolufinancovania zabezpečiť financovanie okamžité. Samozrejme, odpoveď bola, že sa musíme pozrieť e, smerom iným iných projektov, pretože ďalšie financovanie nedostaneme, ak naozaj zabezpečíme a pripustíme takéto urychľovanie platieb, musíme byť schopní reštrukturalizovať všetky projekty. A to podľa mňa je veľmi problematické, dokonca až nebezpečné, si dovolím tvrdiť. Povedať, že 2 alebo 3 miliardy e, urýchlíme za iných podmienok, e, to nie. Isté, ak zachováme systém spolufinancovania, to je iná vec. Budeme potrebovať však e, dokument o uistení členských štátov, že naozaj poskytnú toto spolufinancovanie. Ak nie, budú situácie, kde majú záväzky, ale platby nie. A budú mať nevyplatené záväzky vo výške 2 až 3 miliardy. Ja si myslím, že by to bolo veľmi nebezpečné z hľadiska fiskálnej disciplíny. Très bien, je vous remercie. Bon, donc je crois qu'on a fait un tour de... Ďakujem. E, to boli zaujímavé názory. Ja by som chcel pridať dve veci. Pokiaľ ide o ITER, my sme o tom hovorili aj s koordinátormi a musíme si uvedomiť, že tu ide o dve rozdielne veci. Na jednej strane je to problém e, čísel, týkajúci sa tak povediac normálneho financovania programu ITER v rozpočte na rok 2012. Tu musíme zaujať pozíciu, čo s rozpočtom na rok 2012. Ale zároveň máme ešte stále na stole návrh na e, reformu e, súčasného viacročného finančného rámca, ktorý predložila komisia, ktorý sa týka financovania e, nadmerných nákladov na ITER. Tento bol predložený minulý rok, nie je predmetom dohody predbežne a zdá sa, že je tu riziko, že e, sa to bude musieť rozseknúť na jeseň, pretože cieľom polského predsedníctva je e, dospieť k k e, rozhodnutiu, ako tieto dodatočné náklady na ITER zafinancovať. Ide o vysokú sumu a je tu riziko, že tento rok sa bude miešať diskusia o rozpočte na budúci rok s e, diskusiou o financovaní dodatočných nákladov na ITER. A Ehm, zelení nie sú za to, väčšina ďalších skupín je za, ale my chceme, aby sme predišli nejakým rozporom v rámci týchto rokovaní, aby sa nám podarilo docieliť nejaký balík. Hovorím to, že je to vec, ktorá je dôležitá tak pre komisiu, aj pre radu. Prosím vás, aby ste nás nevystavili situácii, keď eh, počas eh, zmierovania rokovania 8. novembra budeme e, mať e, na stole diskusiu o týchto dvoch veciach. To jednoducho nie je vhodné a treba časový plán e, nasmerovať tak, aby tu išlo o dve oddelené rokovania medzi, alebo vyjednávania. Ďalej e, by som chcel e, požiadať e, v mene spravodajkyne, aby všetci členovia predniesli návrhy týkajúce sa, pozmeňujúce návrhy týkajúce sa negatívnych priorit. Ehm, schôdzka, na ktorej sa spravodajkyňa nedávno zúčastnila so spravodajcami iných parlamentných výborov, ktoré sa špecializujú na rozpočet, dospela k e, istému názoru, názoru a to, že je potrebné údaje Európskej komisie e, pre e, hodnotiť. A ide o to, že by sa nemal prekročiť strop pre kategórie 1A a 4 ale keď chceme zároveň dodržať priority, tak e, máme tzv. negatívne priority a musíme mať odvahu povedať, ktoré sú tieto negatívne priority, pretože máme napríklad Palestínu ďalšie veci a keď ich chceme financovať, musíme mať odvahu povedať, ktoré sú tie negatívne priority. Potrebujeme na to potrebnú kvalifikovanú väčšinu, ale musíme o tom začať uvažovať spoločne. Pani spravodajkyňa, chceli by ste to uzavrieť? Ak dovolíte, len veľmi stručne chcem sa poďakovať za všetky príspevky do diskusie. Myslím, že to bola hlboká a plodná diskusia. Ako to už zaznelo, potrebujeme teraz všetky príspevky, aby som mohla uzavrieť okruh 1 a 4. Ďakujem, ďakujem. Myslím si, že sme vyčerpali dnešný program.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 sa tu nemohla dostaviť doteraz a prosím vás, aby e, sme to e, na dnes popoludne ukončili, ale v Štrasburgu sa stretneme o, v pondelok o 7. E, bude tam dlhé hlasovanie, 2,5 hodinové, zoberte si so sebou jedlo, pitie, čiže máme 2,5 hodiny hlasovania o finančnom nariadení